novou legislatívnou iniciatívou. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým končíme rozprávu k tomuto bodu o správe Higgins. E, hlasovanie sa bude konať zajtra o 11.30. E, budúca schôdza sa tiež bude konať zajtra 11. júna 2020. 13 od 8.30 do 14.00 a od 15.00 ako dnes do 23.00. Program schôdze bol zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke Európskeho